Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, a trošku už meškáme. No, a, a rád by som teda začal z jednoduchého dôvodu, že e, následne budeme mať trošku málo času. Pani Richtenberger, už sa hlásite o slovo k programu? Takže nech sa páči, pani Lichtenberger, nech sa páči, máte slovo. Ja mám prozbu, keďže zajtra vo výbore pre dopravu od 9 do 12.30 máme hlasovanie 2000 pozmeňovacích návrhov. Nuž, je to tak. Takže, či by tá, ten spis, rozpočtová kapitola, či by sa to nedalo preložiť na dnes? Môžeme sa pokúsiť, hovorí predseda, ktorý to bol vo programu. Ja, wir haben Zeit. Das können wir machen. Okay. Dobre, zdá sa, že by sa to dalo, len musí... Aha, to je ten discharge, tento bod 22 v programe, dobre. E, dobre, takže to robíme pred tými zasadnutiami za zatvorenými dverami, čiže medzi 6 a 7. E, dobre, takže opravy v programe. Kde tu mám môj listoček? Takže dnes po vypočutí pána Albertinho o 18.10 e, e, budeme sa zaoberať stanoviskom právnej služby k lehotám na súdnom dvore. Potom zajtra po hlasovaní bude výmena názorov k téme ochrana údajov a to je bod 23 správa pána Fossa. A potom pán Berlinguer, e, Európske politické strany a nadácie. To zajtra bude po bode 17, takže dnes E, teda máme prípad e, e, predbežnej prejudiciálnej otázky z Belgického ústavného súdu a potom to je vlastne na Európskom súdnom dvore, tým sa musíme zaberať a potom je správa pána Štadlera, ktorý ochorel, takže tým sa teraz nebudeme zaberať. No a potom ešte to, čo spomínala pani Lichtenberger, to bude dnes po bode 6. Dobre, ak teda nie sú žiadne výhrady k programu, poďme na bod 2. E, ako poslanci právneho výboru sme pozvaní zúčastniť sa na podujatí pani Reding, ktorá zajtra popoludní od 15. vystupí vo výbore LIBE. Súvisí, súvisí to s uh, hodnotením štokholského programu, predbežným hodnotením, takže bolo by uh, možno vhodné, keby ste zajtra popoludní sa mohli zúčastniť tohto uh, podujatia výboru LIBE. A zajtra si prosím aj prineste elektronické hlasovacie karty. Zápisnica tu máme predloženú za 6. november a 19. november a dokonca do konca schôdze neznesiete žiadne pripomienky, tak tieto zápisnice budeme považovať za schválené. A teraz e, bod číslo 4. Vítam medzi nami pána Lukasa Luku e, z cyperského predsedníctva ktorý takto ku koncu predsedníctva pred Vianocami nám podá správu a budeme s ním môcť aj diskutovať. Takže srdečne vás tu vítam, pán minister, máte slovo. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, v prvom rade by som chcel poďakovať za možnosť prezentovať prácu cyperského predsedníctva za druhý pol rok 2012. Cyperské predsedníctvo sa zameralo na vytvorenie lepšej Európy, ktorá by efektívnejšie fungovala pre občanov aj susedov EÚ. Eh, justičná spolupráca v občianských veciach. Eh, budem najprv hovoriť o hodnotení, respektíve eh, revizii nariadenia Brusel 1. To je vlastne základ justičnej spolupráce v občianských veciach. Toto nariadenie upravuje pravidlá, ktoré súvisia s medzinárodnou jurisdikciou v občianských a obchodných e, právnych veciach a takisto uľahčuje uznanie a vykonávanie rozsudkov v celej únii. S vašou spoluprácou a podporou sme pokračovali v úspešnej práci predchádzajúcich predsedníciev a podarilo sa nám dokončiť, finalizovať rokovania v týchto veciach počas cyperského predsedníctva. Návrh bol prijatý na poslednom zasadnutí Rady pre vnútro a spravodlivosť a následne to nariadenie bolo 11. decembra podpísané zástupcom ministra pre európske záležitosti a Martinom Šulcom, predsedom Európskeho parlamentu. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať Európskemu parlamentu, najmä spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu. Cyperské predsedníctvo tiež e, riadilo e, všeobecný prístup e, k na, na rade pre spravodlivosť vnútro, pokiaľ ide o prístup k vzájomnému uznávaniu ochranných opatrení v občianských veciach. Tento návrh nariadenia je veľmi dôležitý pre európskych občanov a bol prioritou eh, cyperského predsedníctva. Mm, zorganizovali sme viaceré stretnutia na úrovni pracovnej skupiny. Cieľom návrhu je vytvoriť E, komplexný právny rámec, ktorý zabezpečí, aby všetky ochranné opatrenia prijaté v jednom členskom štáte e, boli rýchlo a efektívne uznané, aby tam bol takýto efektívny mechanizmus uznávania a aby teda e, existoval voľný pohyb týchto opatrení v celej EÚ. Tento návrh je posledná otvorená otázka legislatívneho balíka, ktorý má za cieľ posilniť práva obetí v Európskej únii a ktorý doplňa smernicu 2011-99 súvisiacu s vecami ako je ochrana v oblasti trestného práva na poslednom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútro 7. decembra Rada prijala tento všeobecný prístup k danému návrhu a očakáva sa, že írske predsedníctvo bude v spolupráci s vami na tomto pokračovať, aby sa ten návrh čo najrychlejšie stal realitou. No a teraz návrh nariadenia o európskom uh, rozka- príkaze na uh, hlavne účtov a tu ide o prekonanie viacerých prekážok, e, s ktorými sa podtýkajú veriteľia, keď sa snažia vymáhať cezhraničné dlhy. Navrhované nariadenie vytvorí nový, nové jednotné samostatné európske konanie pre takéto cezhraničné prípady a e, sú tam veľmi Eh, obozretne sformulované eh, ustanovenia, aby tam boli aj záruky pre eh, dlžníkov, ale veriteľ by teda mal mať možnosť takéhoto celoeurópskeho príkazu, ktorým sa zablokuje bankový účet veriteľ, dlžníka v inom členskom štáte. Cyperské predsedníctvo je presvedčené, že to, toto nariadenie prispieje k ekonomickému rastu, pretože e, pomôže cezhraničnému vymáhaniu e, dlhov a teda povzbudí aj cezhraničné transakcie. Samozrejme, berúc do úvahy komplikovanú ekonomickú situáciu v EÚ, e, sme tomuto nariadeniu venovali mimoriadnu pozornosť. Zorganizovali sme e, množstvo stretnutí pracovnej skupiny. Počas prvého čítania návrhu komisie e, sme teda prešli celým textom a druhé čítanie nového textu od cyperského predsedníctva e, dobre pokročilo. Mali sme príležitosť prediskutovať tento návrh počas neformálnej rady v júli táto neformálna rada zásadla v Nikózii a takisto na zasadnutí Rady pre vnútro a spravodlivosť, ktoré sa konalo v oktobri v Luxembursku. A výsledkom tejto práce bolo prijatie politických usmernení na poslednom zasadnutí Rady pre vnútro a spravodlivosť v decembri. Tieto usmernenia uvádzajú, že Politický cieľ je vytvoriť nové jednotné európske konanie ehm, k nejakému európskemu príkazu a nariadenie okrem toho sa bude implementovať iba v prípadoch transakcií a ehm, dôležitým prvkom bude ehm, moment prekvapenia, čím sa zabezpečí užitočnosť tohto európskeho príkazu. A napokon rada vyzdvihla potrebu zabezpečiť rovnováhu medzi právami veriteľov a dlžníkov. Prijatie týchto úsmernení podľa nás pomôže dosiahnuť pokrok v budúcich diskusiách o tomto návrhu. E, tieto dva návrhy nariadení, e, pokiaľ ide o majetkové režimy Eh, manželstiev a registrovaných partnerstiev. Eh, to bola jedna z priorít cyperského predsedníctva. Tieto dva návrhy nariadení Európska komisia predložila v marci 2011 paralelne a súvisia s teda úpravou majetkových režimov eh, v cezhraničných prípadoch manželstiev a registrovaných partnerstiev. Cyperské predsedníctvo týmto dvom nariadeniam dalo prioritu. My sme naplánovali 4 dvojdňové zasadnutia pracovnej skupiny, ako aj jednotňovú konferenciu v Nikozii v oktobri. Jeden z rečníkov bol váš spravodajca Alexander Tyne a zasadnutia pracovnej skupiny tam tie dva návrhy nariadení boli prediskutované paralelne, veľmi podrobne. A tretie čítanie revidovaných e, textov cyperského predsedníctva už bolo ukončené. Počas týchto schôdzí e, sme dosiahli veľký pokrok a takisto sa na mnohých e, otázkach názory zhodovali. Na poslednom zasadnutí Rady pre vnútra spravodlivosť so súhlasom členských štátov e, boli prijaté usmernenia k obidvom návrhom nariadení a myslíme si, že tým pádom sa v budúcich rokovaniach dosiahne ďalší pokrok. Tieto všeobecné usmernenia súvisia e, s jurisdikciou pri majetkovom režime manželov a pokiaľ ide o uznávanie rozsudkov a navrhuje sa, aby rovnaké všeobecné usmernenia nedávneho nariadenia o dedičskom osvedčení sa uplatnili aj tu. Pracovná skupina preskúma, že do akého rozsahu tie všeobecné usmernenia pre um, nariadenie stajúce sa na eh, majetkové režimy manžel sa uplatňa aj na majetkové režimy registrovaných partnerov. Na, ďalej tu je návrh nariadenia o spoločnom e, európskom zákone o predaji, aj keď to nebola jedna z našich priorít. Preskúmali sme prílohu 1 tohto návrhu. E, podľa rozhodnutia Rady pre vnútor a spravodlivosť, e, ktoré bolo prijaté v júni. Toto mm, má svoj význam a je tam špeciálny záujem a samozrejme má to aj právny dopad na všetkých zainteresovaných. My ako predsedníctvo sme považovali za potrebné mm, dať všetkým dostatočný čas na e, zhodnotenie svojej pozície a takisto zhodnotenie potenciálnych výsledkov, aby teda všetci mali možnosť vyjadriť svoj názor, aby sme si ich mohli my vypočuť v súvislosti s touto témou. Čo sa týka viac ročného finančného rámca a návrhu nariadenia o programe e, Justice, tam eh, bol na rade schválený taký čiastočný všeobecný prístup na rade v, 2012, v júni 2012 a výnimku boli dve veci, jednak rozpočtové sumy a po druhé otázka, či niektoré aspekty eh, drogovej politiky mm, by mali byť upravené týmto programom Justice Spravodlivosť. Rozpočtové sumy tam sú horizontálne rokovania. Čo sa týka drog, predsedníctvo momentálne diskutuje a rozhodli sme sa, že by sme do konca roka mali nájsť riešenie v tejto veci a vychádzajúc z dnešného kontextu, z e, so spravodajcami výboru Juri a Libe. Dá sa povedať, že parlament sa s radou zhodne v celom rade dôležitých otázok, ako je napríklad to, že mm, špeciálny význam sa prikladá vzdelávaniu sudcov. Rada reagujúc na eh, uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2012 o vzdelávaní sudcov urobila e, z tejto témy jeden z konkrétnych cieľov programu. Všetci sa zhodneme v tom, že vzdelávanie sudcov je dôležitým prvkom, ktorý podporí európsku justičnú kultúru a nemalo by to byť obmedzené iba na sudcov, mali by tam byť aj advokáti, prokurátori a iní, iné právne profesie, keď e, budeme vyberať e, vlastne činnosti, ktoré sa majú financovať, tak by sa vždy mali posudzovať návrhy na základe týchto stanovených kritérií a kritéria by mali byť aj hodnotenie európskej pridanej hodnoty daných opatrení a aktivít pretože je tu vynikajúca spolupráca medzi parlamentom a cyperským predsedníctvom. Trialóg začal okamžite a dosiahol sa významný pokrok. Už sa konali dve, dva trialógy k tomuto návrhu a v mnohých veciach bola dosiahnutá zhoda. Teraz, čo sa týka e-justice, tam práce tiež pokročili počas cyperského predsedníctva vrátane tretieho vydania portálu, ktorý bol implementovaný v októbri a ďalšie funkcie teda tam boli doplnené. E, my sme na tomto portále propagovali následovné veci. Poprvé, e, prechod od, teda z web stránky Európskej justičnej siete v občianských a obchodných e, veciach e, na Európsku sieť e-justice a pôvodná dohoda, e, aby sa premigrovalo na túto strá- teda na Európsky portál aj v trestných veciach z Európskej justičnej siete na e-justice E, tak podľa dohody o migrovaní databázy Európskeho príslušného súdu z Európskeho justičného atlasu občianských vecí na portál e-justice. A bola tu stratégia na zvýšenie počtu návštevníkov na portáli i e justice Naplánovali sme na rok 2013 špeciálnu promo- propagačnú kampaň. Bude tam teda takáto reklamná kampaň v právnych publikáciách, e, špecifických periodikách na propagovanie tohto portálu. A takisto bude reklama aj na sociálnych platformách a audiovizuálnych e, platformách. Ďalšie aktivity počas Európskeho roka občanov e, ešte e, diskutujeme. Chcem pripomenúť, že e, legislatívne návrhy súvisiace s e-justice, tento legislatívny návrh od komisie očakávame začiatkom 2013 a očakávame tento návrh s veľkým záujmom a takisto akčný plán o e-justice, ktorý bol schválený v roku 2008, v, v roku 2013 vyprší a preto v nadchádzajúcom roku postupujú, pre, po, pos, pokračujúce aktivity sa uskutočnia aby sa riešili nové e, legislatívne návrhy, aby sa pripravil nový akčný plán na obdobie po roku 2013. Jednotný patent to nie je jedna z tém, ktoré by boli v mojej zodpovednosti, ale asi by som to mal spomenúť. Spomenúť tú prácu, ktorú urobil váš výbor, aby sa dosiahol tento návrh. Chceli by sme poďakovať pánovi Lenemu, pánovi Baldasáremu, pretože bez ich podpory by sme eh, nemohli zážiť tento historický moment Európskej únie, eh, tieto dve nariadenia prijala dnes Rada pre životné prostredie a očakáva sa, že eh, predsedovia to podpíšu zajtra. Takže jediná vec, eh, ktorá ešte ostáva, je ratifikácia dohody o jednotnom súde a dúfam, že k tomu príde, tak ako je to naplánované, 18. februára na budúci rok. Na záver by som vám chcel poďakovať za úzkú a konštruktívnu spoluprácu počas cyperského predsedníctva, aby bolo možné dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je ďalšie posilnenie oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a slobody. Takže ďakujem za pozornosť. Veľmi rád vám zodpoviem na otázky. Srdečne ďakujem, pán minister. Bola to veľmi pôsobivá bilancia. Ďakujem za spoluprácu. A práve teraz v poslednom týždni e, sme boli pri tom, spravodajca a ja, keď sa e, podpisovalo nariadenie a, a tento týždeň tiež nariadenie o patente, to sa tiež podpisovalo, takže to sú dva výsledky, na ktoré sa dá ohliadnúť a sú významným milníkom. To je vlastne e, aj dôkaz toho, že to druhé predsedníctvo v roku mm, vlastne nemá celý pol rok, ale má len tri mesiace efektívnej práce a myslím, že tam sa dosiahlo dosť veľa a za to sa vám aj v mene výboru chcem poďakovať. Chcem sa spýtať, či si praje niekto položiť otázku alebo prehovoriť e, v súvislosti Luka. Tadeus? Ďakujem, pán predseda. Môžem sa len pripojiť k tomu, čo ste už povedali. Naozaj je dôležité počiarknúť, že po niekoľkých mesiacoch môžeme s hrdosťou povedať, že po cyperskom predsedníctvu, predsedníctve sa mohlo dokončiť to, čo sme spolu s parlamentom začali. A to je vďaka dobrej spolupráce a koordinácii. A schválili sa významné dokumenty, ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie spoločného trhu. To ste povedali. To je dobrý príklad. Srdečná vďaka, pán minister, a všetko dobré pre ďalšiu prácu. Ďakujem, pani kolega Tajn a potom Dixon. A ja sa chcem poďakovať srdečne cyperskému predsedníctvu. Tie moje dve témy sa naozaj posunuli dopredu. E, právo, pokiaľ ide o tovary, tovary tak e, tam teda materiálne právo, tam sa vlastne cyperské predsedníctvo ukázalo veľmi otvorené, najmä pokiaľ ide o majetkové spoločenstvo, potom či otázka Nikozie, tam sme dobre spolupracovali a potom tiež e, bolo dobré, že pri výbere e, sudcov súdneho dvoru ste našli tú datočnú možnosť. No a potom tiež smernica o transparentnosti. Tam sme sa posunuli, hoci trilog bol veľmi náročný. A ja som vlastne nečakala, nečakala tak veľa, vy ste malá krajina a naozaj, naozaj ste sa prekonali, najmä v tých témach, e, ktoré som ja spracovala. Pani Wikström. Ďakujem pekne. A ja eh, chcem eh, srdečne poďakovať. Všetci vedia, že Cyprus je krásna krajina, malá krajina, ktorá leží uprostred Sredozemného mora. Ale všetci sme mali pocit možno, že Cyprus je malá krajina, ale potom to predsedníctve Eh, nebudeme už Cyprus vnímať eh, ako malú krajinu, ale ako krásnu a veľmi zaujímavú a pre Európu veľmi dôležitú krajinu. A preto to, čo sa vám teda podarilo počas vášho predsedníctva, to je skutočne prelomové v mnohých aspektoch eh, boli to otázky, ktoré napríklad ako európsky patent boli otvorené mnohé roky. Takže naozaj my v Európe počas nadchádzajúcich rokov a 10 ročí budeme vidieť stopy po cyperskom predsedníctve a budeme si spomínať na túto krásnu, napínavú, zaujímavú e, krajinu, ktorá je dôležitá pre Európu a ktorá je veľká, čo môžeme povedať teraz, keď sa predsedníctvo blíži k záveru. Samozrejme sú tu aj ďalšie otázky, s ktorými e, som e, sa zaoberala, napríklad azylový balík. To sa tiež blíži k záveru, takže je tu mnoho oblastí, e, kde Cyprus e, veľmi zavážil a v budúcnosti si budeme na vás spomínať ako na dôležitú európsku krajinu. Takže chcela by som vám naozaj veľmi pekne poďakovať a prajem vám aj dobrý oddych po tomto intenzívnom predsedníctve. Ďakujem, už sa nikto nehlási. Pán minister, prajte si odpovedať. Ďakujem, pán predseda. My sa obvykle ospravedlňujeme za veci, ktoré sme nestihli a nemohli urobiť a naozaj som dojatý a rád, e, e, pretože sa nám podarilo urobiť to, čo sme slúbili. Áno, sme malá krajina A myslím, že popri všetkom ste mohli e, prežiť aj niečo z cyperskej pohostinnosti, ktorý ste nás mohli navštíviť. Áno, nám ide o to, aby sme Európu urobili priestorom e, slobody, spravodlivosti. E, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem za váš pekný príhovor a Prajem vám šťastlivý, šťastlivé sviatky a šťastlivý nový rok. Takže môžeme pokračovať v programe a teraz e, správa pani Rothbern. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A pretože som správodajkyňou pre služobný poriadok, tak myslím, že toto už e, by malo byť vlastne dávno vybavené a tak považujem za primerané, že aspoň na konci roka o tom hovoríme a že vás môžem informovať, kde sa v súčasnosti nachádzame. Ja by som si prijala, aby som vám mohla teraz povedať niečo naozaj nové. E, predminulý štrasburgový týždeň som sa stretla s tieňovými spravodajcami. Tí boli vždy kolegiálni, ako, ako aj predtým, ale ale položili otázku, ale čo je nové? No a musela som povedať, nie, nie je nieč, nič nové. Ale medzi tým sa niečo zmenilo, ale e, na, E, takže to vám teraz chcem povedať. Pokiaľ ide o radu, z ich strany nie sú žiadne nové, nová situácia, neprebehli rozhovory s predsedníctvom, neprebehli trilógy. Cyperské predsedníctvo nedostalo rokovací mandát, pretože členské štáty e, chceli vyškať na rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci Nazdávali sa, že 22. 23. novembra by mohlo padnúť rozhodnutie a, a budú teda veci jasnejšie, pokiaľ ide o priestor na ďalšie otázky. Ale teraz e, budeme čakať, čo sa stane 7. 8. februára. Takže tie ďalšie kroky e, e, to, to, čo vlastne cyperské predsedníctvo e, urobilo, teda poslalo svoju správu do Koreperu a v tejto správe e, je veľmi málo nových vecí v porovnaní so správou e, dánskeho predsedníctva v tejto veci. A mm, je tam niekoľko drobností, ktoré sa pripravovali už za e, dánskeho predsedníctva, ale nie je jasné, ako sa to vlastne bude e, formulovať. E, otázka contract agents, alebo tiež otázka metódy, ako sa to bude vypočítavať a tiež teda tie maximálne výpočty. Ale čo si, čo si je veľmi zaujímavé v správe cyperského predsedníctva, a to by som vám chcela prečítať v origináli, tam sa e, odkazujú na e, dôchodky a dôchodkový vek, e, ktorý je navrhnutý strany komisie, je v poriadku podľa toho, a, ale potom sa tam hovorí, takže prečítam to v anglicky, ale prepojenie medzi e, vekom odkladu do dôchodku a e, očakávaným e, vekom by malo byť zabezpečené. Takže toto je, to je zaujímavé, takže ja neviem, ako e, sa to môže prepojiť. To je, to je akási myšlienka, e, ktorá vyplýva z fantázie. <laughs> takže mm, e, pokiaľ ide o škrtanie pracovných miest, tak tam sa hovorí o 5%, e, takže to je vlastne minimálna miera. No a pokiaľ e, tá predpokladá sa, že tá správa bude 20. E, schválená zo strany rady, ale to sa berie len na vedomie a opisuje vlastne momentálny stav, ako sa o veciach premýšľa a nepredstavuje to nejaký rokovací mandát. Takže sme vlastne tam, kde sme boli aj pred 8 mesiacimi. Rada bude rokovať 7. E, 8. E, e, februára a 11. februára bude pracovná skupina irského predsedníctva a potom v závislosti od výsledku mm, predsedníctva, tak potom budú rokovania trilógu, ale Vieme, poznáme, ako to chodí. Je nám jasné, že časť tohoto štatútu, ktorý stále platí a bol zmenený v roku 2004. To sa dotýkalo vlastne metódy výpočtu um, um, prepočtu uh, platových pomerov a vieme, že tieto faktory uh, E, vypršia, pokiaľ ide o platnosť 31. decembra 2012. Takže od 1. januára už nebude v platnosti e, metodika pre rok 2013, pokiaľ nevstúpi do platnosti nový zákon. A e, od 1.1. ani nebudú odvody, solidár, solidárne odvody. Marol Ševčovič, podpredseda komisie, 30. novembra mm, napísal list eh, eh, predsedovi parlamentu Šulcovi a eh, ministerskému predsedovi Cyperska a požadoval predlženie metodiky a tiež predlženie odvodov do fondu Solidarity a aby zabezpečil, aby v januári ne došlo k automatickému navýšeniu miest e, prostredníctvom e, tých solidárnych odvodov, ktoré nemajú právny základ. A pred minulý týždeň bolo zasadnutie, teda ten štvrtok pred Štrásburgom v Koreperi a tam e, podľa tej diskusie, ktorá teda je rôzne interpretovaná, podľa toho, s kým sa rozprávate, každý to interpretuje inak. Tam sa mm, hovorí o tom, že sa môže predlžiť e, predlžiť tie sociálne odvody, ale metodika sa nemôže predlžiť. Takže ja to považujem za detinské lebo je jasné, že v apríli, v maji, v júni budeme mať e, už e, legislatívne predpisy, takže toto je veľmi detinské a je to pod našu úroveň. Ale musím, musím to tu ale e, kvôli korektnosti uviesť. <clears throat> No a potom došlo ešte k tomu, že Členské štáty nemohli zabezpečiť kvalifikovanú väčšinu. Jediní, ktorí boli za predlženie metódy a, a, a solidárnych odvodov, aby sa tým nenavýšili platy, tak to bolo Belgicko a Luxembursko. E, Spojené kráľovstvo nechcelo predlžovať metódu a myslím, že ten dôvod bol preto, lebo tomu nerozumeli, ako to funguje alebo jednoducho celý veci skomplikovať. Novinári povedali z dobre informovaných strojov, e, ja aj ostatní z Koreperu sa dopočuli, že sú hlavné mestá, ktoré ktorým sa páči ten efekt, ktorý vznikne v médiách že, že zamestnanci únie dostanú 5-percentné navýšenie. No ale teda e, došlo vlastne k súhlasu a, e, a, a museli by sme vlastne potom viesť ďalšie roz, e, rozhovory. My sme, my sme boli na to pripravení, ale väčšina sa nenašla a vlastne sa to zmieslo, zmetlo zo stola. A komisia zároveň, ako sa patrí, um, um, to um, ročné, ročné dorovnanie musí prebehnúť podľa, podľa platných e, predpisov, a, ale k tomu zase nebola kvalifikovaná väčšina k dispozícii. A okrem Belgická a Luxemburska nebol žiaden členský štát za to. Takže asi 100 18 hlasov bolo proti tak, a veľká väčšina sa zdržala, takže e, kvalifikovaná väčšina nebola zabezpečená. Takže ja ako spravodajkyňa a aj osobne som vydala tlačovú správu k obom témam. Mm, najprv E, totiž to, že Koreper nemohol, e, nebol v stave predložiť e, tú metodiku a tiež solidárne odvody a kritizovala som neschopnosť členských štátov pochopiť to, čo je potrebné a neschopnosť a rady alebo zlyhanie rady to ročné prispôsobenie dôchodkov, e, teda ten penzíny fond Európskej únie a, a tiež teda platy a metodika, e, ktoré sú stanovené e, v zákonoch, tak k tomu spolu s kolegom Valtazárom robím teraz tlačovú správu aj za nás, za Európsky parlament. Lebo to je jasné, to je, to je zlyhanie rady, ktoré nerešpektuje existujúce zákony. Takže komisia bude žalovať, súdny dvor musí rozhodnúť v prospech prispôsobenia, tam nie je žiaden priestor a dúfam, že v členských štátoch eh, je ist, vyššia miera zodpovednosti voči zákonom, ale ako v Bruseli, ale eh, E, ale často, často sa dozvedáme, že títo ľudia jednoducho, keď prídu do svojej domácej krajiny, jednoducho ako by odložili ten kabát európskeho zmyšľania. Tak, e, pán predseda, vy ste to už počuli viackrát, že e, sekretariat, zástupcovia komisie, zastup, zástupca generálneho riaditeľa, kolegovia, títo vedia z prvej ruky toto je situácia, aká teraz panuje. Ďakujem. Herzlichen Dank für den Bericht, Frau Lichtenberger. Ďakujem, pani Lichtenberger. Zum ersten, ich stimme mit der Kollegin Roth Behrendt völlig überein. Ďakujem, súhlasím s kolegyňou e, Behrendt, pokiaľ je o popísanie situácie v rade. Z môjho pohľadu to už nemôžeme tolerovať, akým spôsobom rada najrozmanitejšími metódami e, chce e, ohroziť pozície parlamentu a, a vlastne si sami škodia. My všetci sme spolu Európska únia. To proste nie je tak, že tí zlí v Bruseli a tí dobrí v, vo Viedni, Berne, v Paríži. To sa takto nedá. Myslím, že tie problémy, ktoré máme e, v minulosti, e, to je to, že e, jednoducho mnoho ľudí nepozná ten poriadok v, a, v inštitúciách a preto to vnímajú ako spoločný alebo kolektívny problém. Mm, takže tu je problém aj v komunikácii. Ja, ja to považujem za problematické. Toto nie je prvýkrát, že sa niečo také deje to je aj pri iných témach. A tu je to ale zvlášť, zvlášť problematické. Aj, ide ako by o to, že si v niektorých členských štátoch e, chcú vytvoriť nejaký priestor pre polemiku. Takže hlasovali sme o tom. Ja som už vtedy v mene mojej skupiny eh, predložila obsiahle návrhy aby sme tu tie odvody Solidarity robili progresívne. Diskutovali sme o tom, e, najmä pokiaľ ide o tie vysoké dôchodky, aby sme aj tam zavedli istú, istú solidaritu a uvažovali sme aj e, pokiaľ ide o tú polemiku, e, pokiaľ ide o tú export allowance, teda príspevky pri vysťahovaní, e, e, aby to e, tiež skončilo, keď niekto dlho žije v Bruseli, tak to je už potom neudržateľné. Takže my sme za istú transparentnosť, pokiaľ ide o odmeňovanie. E, teda toto je vlastne zásluha a toto je dávka, takže a, a to je jednoducho, treba odlišovať. No a hlasovali sme, ale nemáme spoločné stanovisko, ale ja sa hnevám predovšetkým na politiku rady, lebo tá je škodlivá. Pre nás je to problematické. My, my nesedíme tam, doma v hlavných mestách. My nemôžeme tak komunikovať ako niektorí, ktorí e, robia niekoho zodpovedným. To sa už udialo vo viacerých témach a tuto je to zvlášť e, viditeľné. Pani kolega, kolegyňa Tajn. Ja, Môžem to eh, podporiť, čo ste povedali, pani Lichtenberger, pokiaľ ide o vypršanie tej allowance pre tých, e, ktorí už žijú dlho v Bruseli, to dáva naozaj je zmysel. Pani Rodberens, vy ste e, trošku e, vtipkovali, pokiaľ ide o teda dĺžku života a dĺžku teda dôchodkového veku. Snažili sme sa eh, v parlamente eh, eh, hlasovať o návrhu, ktorý stroskotal práve na tomto. Išlo zavedenie rovnakého dôchodku, rovnaké výšky dôchodkového veku. ale stroskotalo to, pretože očakávaná teda prímerná dĺžka veku nie je rovnaká všade. Neviem, či išlo o Slovensko alebo Slovinsko, stále si ich mýlim. V každom prípade išlo o jednu z týchto dvoch e, e, krajín. Overila som si ten e, argument. Je, tam, je to naozaj tak. V Nemecku sme to poprvýkrát tento rok dosiahli, že poprvýkrát niekto z východného Nemecka má rovnakú eh, predpokladanú dĺžku života ako niekto zo západného Nemecka. Trvalo nám to 23 rokov a teda je logické, že v tých krajinách, ktoré nemali takúto silnú podporu eh, zo strany eh, západu, ako tomu bolo vo východnom Nemecku, tam je iná dĺžka života a E, preto to bude e, trvať, kým e, všade bude rovnaká priemerná dĺžka života a preto chápem argumenty týchto krajín, ktoré, ktoré hovoria, nemá to zmysel, aby naši ľudia išli tak neskoro do dôchodku, keď sa ho potom vlastne nemusia dožiť. Mám ešte jednu otázku pre vás. Sme inak hlasovali, ale ja som vtedy bola za túto dodatočnú kategóriu, ako navrhovala komisia. Išlo zavedenie e, dodatočnej e, kategórie sekretárok. Neviem, či sa o tom hovorilo na rade, alebo či e, táto téma už bola úplne zmetená zo stola. Ešte by som mal niečo ja z mojej strany. Prihlásil som sa o slovo, pretože si myslím, že nasledovnú vec treba eh, objasniť. Ak dôjde k tomuto 5,5-percentnému eh, zvýšeniu, tak eh, vinu na tom bude mať iba rada a čisto iba tie krajiny, ktoré boli proti návrhu na predlženie zo strany komisára Ševčoviča. A je teda jedno, či takéto navýšenie bude alebo nie pri E, ďalšie príležitosti by e, to potom využijú cez bulvárnu tlač e, na to, aby mohli učerňovať Európu. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Treba to naozaj jasne pomenovať. A treba ešte aj jasne spomenúť, že čo skoro budeme mať druhé rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o prispôsobovaciu metódu a je celkom jasné, že a opäť rovnako rozhodne súd tak, ako tomu bolo aj v minulosti potom možno neskôr po tretíkrát. To je naozaj ohýbanie e, práva, podľa mňa skutočne ohýbanie práva. A ak odborné kruhy takéto niečo robia e, v mojej krajine e, pôvodu, musím povedať, je to dokonca trestné. Ak takáto otázka už bola objasnená súdnym dvorom, tak by členské štáty to mali rešpektovať aj už aj ako spoluzákonodárca na rade. My sme si tieto úpravy nevymysleli. Tie vznikli svojho času, keď ešte neexistovalo e, e, spolurozhodovanie, takže jednomyselne to rada prijala svojho času. Všetci tam sedeli a pritakali, áno, tak toto urobíme. A teraz sa e, snažia na verejnosti a túto zodpovednosť otočiť na jednu stranu. Podľa môjho názoru veľká väčšina problémov, ktoré máme a, a toto mi vychádza z tých mnohých rozhovorov, ktoré som viedol v posledných mesiacoch v viacerých členských štátoch, ale aj v mojom, je, e, že niektorí e, národní e, úradníci majú naozaj komplex menecenosti voči euroúradníkov. Tí sú toho názoru, že euroradi sú tak dobre e, platení, ale, a oni by boli rovnako dobrí, ale sú platení horšie. A toto e, je vlastne e, tá základná motivácia. Pritom nezohráva žiadnu úlohu, že v určitých aparátoch došlo skutočne v posledných rokoch k značným navýšeniam platových podmienok s tým výsledkom, že pri metodických výpočtoch tam došlo k značnému, k značnému plus. Myslím, že toto naozaj nie je úroveň, na ktorej by sme mali rozhodovať o takýchto otázkach. To je tiež politovania hodné. Viac než 6 mesiacov e, sa na rade nič nedeje v tejto veci. My sme e, našu pozíciu objasnili, máme naše stanovisko k prvému čítaniu, ale nedostaneme sa ani o milimeter ďalej, pretože rada všetko blokuje. E, pani Rodberen sa vyjadrí ešte aj k tajnej otázke. Rada teda jednoducho ani len vážne nediskutuje na túto tému, ani tam len nie je tendencia k vytvoreniu jasného mandátu všetko sa sústredí na tematiku MFF a tu by som chcel povedať, že ten, kto si myslí, e, e, že bude diktovať cez MFF e, podmienky štatutu zamestnancov, ten sa naozaj míli, toto nebudeme podporovať, my chceme naozaj tu mať rozumné riešenie, odborné riešenie, E, ktoré by sa týkalo naozaj zníženia e, týchto tzv. privilégií na e, mieru, ktorá je momentálne akceptovateľná, ale naozaj by sme nemali argumentovať s MFF, hádzať okolo seba naozaj len číslami. Nie je to možné preto, aby sme potom na záver mali tu naozaj fungujúci e, úradný aparát. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda, to môžem naozaj len e, podporiť a zdôrazniť, čo ste povedali. Súhlasím. Je skutočne neuveriteľné, že e, tu máme takto stanovenú metódu a služobný poriadok úradníkov, ako ste už povedali, tieto boli e, prijaté v rokoch 2003 a 2004. V maj 2004 vstúpili do platnosti. Ale zrazu sa všetci tvária, že e, s tým nemajú dočinenia. Staré členské štáty na to zabudli, nové sa tvária, ako by aký pre ne neplatilo, ako by sme tu mali Európu a la carte a vy, uh, vyhľadali si v nej, čo potrebujeme. A keď hovoríme o prispôsobeniach, platových prispôsobeniach, podľa tejto metódy, pozrieme sa na ten uh, eh, eh, kôž, v ktorom sú uh, tie členské štáty, o ktorých hovoríme. A pokiaľ ide o rok 2012 v Nemecku, E, máme zvýšenie e, plus 4,3 e, Belgicko 2,8, Luxembursko tiež 2,5, Francúzsko tiež 2, 1,8 a 1,7 ktoré vlastne vyvstávajú z tohto balíčka, pretože v Taliansku tam máme nulu, v Holandsku tam máme mínus, v Španielsku mínus 3 tiež, to nás e, nediví. Takže celkovo v priemere je to 1,7 plus 1,7 a to je presne to, čo ste povedali, pán predseda ide skutočne iba o e, e, závisť a komplex meriteľnosti, Rada k novej kategórii nepovedala nič zvláštne, pretože e, si váži, že takýmto spôsobom by e, sa dali prijať úspory. K tomu sa teraz vôbec ne, e, nevyjadrovali žiadne komentáre, iba akurát, že sa tým ušetrí. Ja som hovorila, pokiaľ ide o tie e, dôchodky, e, e, že nie je možné každý rok to prispôsobovať, lebo vám to nemusím vysvetľovať ako právničke, ako to vyzerá z právneho pohľadu. Treba jednoducho zachovať podmienky pre úradníkov, tie, za ktorých vstupovali do služieb. A teraz k tej eh, paušálnej platbe za pobyt zahraničí pre euroradníkov. Áno, samozrejme, môžeme nad tým eh, pouvažovať, čo i vlastne predstavuje túto expat allowance. Keď niekto žije 10 rokov eh, v nejakej pozícii, na nejakom pracovnom mieste, predtým tu samozrejme nemohol žiť, pretože inak by nedostal túto paušálnu platbu, Pravidla sú tam aj veľmi, veľmi prísne v tejto súvislosti, kde ste museli e, žiť, aby ste mali na to právo. Takže niekto sa presťahuje sem a dostane e, tento príplatok. E, prosím vás, aby ste zvážili dva body pri tomto. Priemerný vek leží medzi niekde 25 a 35 rokmi po desiatich rokoch máte tu teda ľudí, ktorí majú 35 až 45. Potom im eh, skrátite eh, plat o 16 čo eh, si myslíte, že urobia s tými vedomostami, ktoré nazbierali za tieto roky? Tí skutočne dobrí jednoducho s týmito vedomostami odídu preč. Odídu do nejakej poradenskej firmy, do priemyslu a tam zarábajú trojnásobok. Tí, ktorí nie sú až takí dobrí, tí zostanú v inštitúciách. Je to to, čo si želáme. A potom mám ešte ďalšiu otázku. Porozmýšľajme, prosím, nad diplomatickými službami. Diplomatické služby samozrejme dostávajú vysoké príplatky za pobyt zahraničia. nie, e, nedostávajú za to, že sú 5 rokov v Afrike, 3 roky v Bruseli a potom 7 rokov v Mexiku. E, môžu nakupovať e, bez e, platenia dania podobne. To, to sú všetky tie výhody, ktoré, ktoré sa snažili nepopísať nám zastupcovia Koreperu svojho času. Takže členské e, štáty by potom mali e, všetkým znížiť e, tieto príplatky, všetkým, ktorí sú v ich diplomatických službách. Nemôžeme to, ale ak chcú, aby to nerobili na stálom zastupiteľstve, ale aby sa to udialo iba pre euroradníkov, tak tam musím povedať, že to je opäť úroveň, na ktorej nie som ochotná diskutovať, naozaj iba o tú závisť. O to samozrejme sa neudeje, v diplomatických službách sa to neudeje a ja mám naozaj záujem na tom, aby som mala tých najlepších pracovníkov, aby e, sme si ich udržali a aby nedochádzalo k odlevu e, mozgov po tom, e, čo vychováme naozaj odborníkov, veľmi skúsených ľudí. Preto som proti zmene tejto expat allowance a nie som ochotná túto zmenu podporiť. A pokiaľ ide o solidari, ten poplatok za solidaritu, áno, členské štáty naozaj sa smejú, posmívajú sa, že naozaj nejde o nejaké E, značné peniaze, ak by to e, mali e, ďalej dostávať 3 až 5 mesiacov, tak by to slúžilo jednoducho iba na otvorný populizmus. Je to úplne správne, pán predseda, presne o to tam ide. Používajú tento poplatok za solidaritu ako nástroj na vytváranie e, jednoducho nepríjemnej nálady. Ale na to jednoducho treba mať dobrú náladu, ja, e, či do, dobré nervy, ja tieto dobré nervy mám. Ak si niekto želá takto postupovať, nedá e, sa to meniť. Ale ak to má byť medzi nami, vieme si, vieme si predstaviť zmenu tohto platku za solidaritu? Áno, samozrejme viem. Viem si predstaviť, že to zmeníme až po AD16, ale za to chcem niečo e, mať. E, neurobím to e, tak, že za to nič nedostanem. Pardon, Eva. Čo je nepripustné pre mňa, je, aby sme krátili v oblasti penzií. Niekedy nám uh, uh, to kom, komisia tieto uh, čísla e, spomeniem, ale by som ich vlastne pozvať, ale na ich neviem. E, minimum z nich má e, tie maximálne výšky. Väčšina sú v strednom manažmente a nemá tých 70 a nie je tam inflačné e, e, dorovnávanie a potom e, ešte ich, im skrátime penziu o 6 až 8 Nie, to nie je to, čo si želám, čo si prajem. Ľudia, ktorí to jedno kde pracovali, keď odídu na dôchodok, by nemali zažiť takéto krátenie. To nechcem podporiť, tu nebudem spolupracovať. Ak chceme šetriť, veľa mi toho napadne Napríklad v oblasti prekladov je veľký potenciál na šetrenie. Nemusíme v každom výbore do všetkých jazykov eh, ten najmenší dokumentík prekladať. To by sa mali naučiť eh, tie krajiny, ktoré tu kričia najhlasnejšie, ako napríklad Holandsko a ostatní. Eh, keď sa pozrieme na populáciu v Európskej únii, nemusíme mať všetko preložené do dančiny alebo holandčiny Takže e, keď chceme hrať takúto tvrdú hru, ja som ochotná. E, takže ja som ochotná e, šetriť, diskutovať o šetrení, ale naozaj objektívnym spôsobom diskutujme porozmýšľame, čo môžeme e, e, ušetriť pri administratívnych budovách v oblasti personálu, na akých miestach budeme šetriť, aký dopadok to bude mať. O tomto môžeme uvažovať. Ale čo nechcem podporiť, aby tu rada zohrávala tú svoju hru e, o viac alebo menej kvalifikovaných úradníkov, ktorí nevedia poriadne žiaden jazyk, sem tam si pocestujú do Bruselu a potom majú e, e, pocit, že správne informujú svojich e, nadriadených, ich priemys, priemerné znalosti sú zväčša podpriemerné a skutočne prevláda u nich teda pocit závesti a potom majú dojem, že s nami budú viesť diskusiu, ktorá skutočne nie je, nie je zodpovedajúca, kvalifikovaná. Takže naozaj zamýšľajme sa, kde by sa dala ušetriť v oblasti administratívnych nákladov, ale keď rada chce žonglovať s číslami, tak ako to rada robí britská vláda, tak som toho názoru, že by sme im mali naozaj vysvetliť, čo to znamená. Pre mňa to nie je problém, ak finančné prostriedky zo štruktúrnych e, fondov e, nepoputujú e, na svoje miesto po troch mesiacoch, ale po 12. Ja tieto prostriedky nepotrebujem, ak ani Británia nie o to lepšie, ak ani Francúzsko nie je e, na to odkázané, aby rýchlo dostali e, príspevky z poľnohospodárských fondov. Prečo nie? Ušetríme za e, pers- personál. Ja by som len rada to vysvetlila príslušnú kauzalitu. A, a dúfam, že počúva aj komisia. Áno, bola by som rada, keby e, sa zdôrazňovala trošku viac e, celá táto kauzalita. E, menej úradníkov zle platených, zle kvalifikovaných, ktorí stále, stále menia svoje pracovné miesta. Je, to je to, čo chcete. Ak nechcete takéto niečo, nuž tak sa nad tým zamyslíte. Ak eh, chcete eh, sa zabrať len tými témami, ktoré sú pre vás eh, drahé a ničím ostatným, tak nech sa páči, ale nepočítajte s našou podporou. Ďakujem, pán Petúzov. Mm, Európska komisia, chceli by ste niečo doplniť? Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som v tomto štádiu povedať iba, že komisia je naplnená veľkými obavami, pokiaľ ide o veľké meškanie, ktoré e, tu vzniká a destabilizuje e, inštitúcie. Náš e, návrh na zmenu služobného poriadku je na stole už rok a správa pani Rod Berentovej e, e, vlastne vznikla pred 8 mesiacmi. Myslíme si teda, že je naozaj na čase, aby e, sa začal trialog a je dôležité, aby začal čo skoro pretože e, myslíme, že z tohto dôvodu dochádza k problémom v fungovaní inštitúcií. Ďakujem pekne, takže dvaja z troch sú v stand-by a uvidíme, ako dlho budeme čakať na tretieho. Teraz by sme opustili tento bod programu a prešli by sme k ehm, predloženiu štúdie ehm, tematické sekcie v Európskom rámci medzinárodného práva súkromného. Ehm, sme trošku v časovom skuze, ale to myslím nevadí. Kto z vás začne, pani Kamer alebo pán Deroj?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 maar beginnen? <clears throat> Dank u wel, voorzitter, voor de mogelijkheid om uh, onze studie kort toe te lichten. Ďakujem, pán eh, predseda, za eh, možnosť môcť stručne predstaviť našu štúdiu. Tuto štúdiu sme vykonali na základe vašich požiadavok v súčinnosti s piatimi expertami z Holandska a šiestimi z iných členských štátov EÚ. Chceli sme takúto medzinárodnú spoluprácu, aby sme vytvorili už spoločné východisko a spoločné odporúčania. Ide o teda pravidla medzinárodného práva súkromného. Takéto niečo je dôležité. E, hneď, e, keď e, nejaké zmluvy majú medzinárodný charakter, mm, Tradične e, sa e, toto upravuje na národnej úrovni a e, do určitej miery na medzinárodnej úrovni. Napríklad pokiaľ ide o Hákskú konferenciu pre súkromné právo. EÚ e, má tiež e, značné e, právomoci v oblasti súkromného práva. V posledných 12 rokoch sa naozaj vytvorilo, vytvorila sieť pravidiel, ktoré upravujú mnohé medzinárodné situácie. Netýkajú sa všetkých, ale a sú tam teda určité medzery. A cieľom našej štúdie bolo zistiť, kde existujú takéto medzery v medzinárodnom právnom systéme a kde teda e, sú potrebné doplnenia. Skúmali sme teda odhadnúť od nástrojov, ktoré máme k dispozícii, e, ako by sa dala e, zvýšiť miera koherentnosti napríklad pomocou európskej Európskeho zákonníka súkromného práva. Išlo nám o tri oblasti, Ehm, súkromného práva, uplatniteľné právo, uznávanie a, a uplatňovanie. Iné aspekty sme zatiaľ uh, odložili bokom. Uh, Ehm, myslím, že treba zdôrazniť, že ide skutočne o technickú odbornú tému, ehm, ktorá je však veľmi dôležitá pre európsku politiku aj európskych občanov. Ehm, súkromné medzinárodné právo je veľmi dôležité pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Napríklad pre podporu medzinárodného obchodu je dôležité, aby e, sme tu mali dobré e, úpravy v tejto oblasti, ale aj voľný pohyb e, osôb s tým súvisí. Tieto pravidlá sú aj dôležité pre posilnenie európskeho právneho priestoru. pravidla napríklad o príslušnosti súdov je veľmi dôležité, veľmi dôležité a takisto rovnaké pravidlá e, v e, oblasti rozhodného práva sú dôležité, e, tak aby bolo jasné, že všetci sudcovia budú uplatňovať to konkrétne rovnaké národné právo. A potom práva uznávania a presadzovania sú tiež veľmi dôležité pretože zabezpečujú, aby určitý právny dokument, ktorý vznikol v jednej krajine, bol uznaný aj v ostatných. A rozsudky a rozhodnutia e, e, z určitej krajiny sa e, dali vymôcť v iných krajinách. Je to dôležité pre občanov EÚ, Iba v prípade harmonizácie v tejto oblasti tu môžeme mať naozaj skutočne Európsku úniu, ktorá by fungovala v tejto medzinárodnej sfére, tak ako má. Veľmi je to dôležité aj pre národných eh, sudcov, ktorí uplatňujú právo aj pre všetkých ostatných eh, právnikov, advokátov, notárov a podobne. Napríklad medzinárodná eh, zmluva Eh, ktorú uzavrú eh, eh, zmluvné strany z odlašných členských štátov. Pre nie je veľmi dôležité, aby vedeli, na aký súd sa neskôr obrátiť, aby poznali svoje rozhodné právo a podobne. Pre občanov, ktorí nakupujú cez internet, je tiež dôležité, aby boli tieto otázky medzinárodného súkromného práva dobre upravené. Alebo zoberme si iný príklad, porušenie eh, práv osôb v EÚ. A v tomto prípade je veľmi dôležité, aby súdy EÚ to riešili jednotným spôsobom, aby uplatňovali um, toto právo rovnako všade. A takisto treba zabezpečiť um, aj nejaké um, opravné prostriedky Um, a e, toto všetko, táto ochrana osobnosti začína momentom, kedy sa narodíme, keď nám rodičia dajú meno. Um, vo väčšine štátov um, si napríklad rodičia, teda dieťa dostáva meno otca, ale sú štáty, kde je možné si vybrať, e, či teda to bude meno otca alebo meno matky. A je teda úplne samozrejme, že je dôležité, e, ak má byť európske občianstvo, aby tie rov, rôzne pravidlá sa v rámci EÚ e, uznávali. Tak ako prechádzame životom, e, vydávame sa, ženíme sa, e, rozvádzame sa, platia sa alimenty a tak ďalej. Čiže musia to byť nejaké pravidlá, hlavne keď sa pozrieme na tú zväčšujúcu sa mobilitu. No a pozrieme sa na existujúci rámec, aké tu máme pravidlá. V zásade je tu 13 rôznych nariadení a sú tu aj e, smernice a ešte stále sa ďalšie pripravujú. Plus e, sú tu e, také fragmentované dokumenty, pokiaľ ide napríklad e, o vlastne ochrany spotrebiteľa. A my sme sa dopracovali k tomu záveru, že všetky tieto pravidlá, jurisdikcia EÚ v tejto oblasti je značná, ale predsa len sú v tej legislatíve ešte nedostatky a dosť vážne nedostatky. No a e, pretože sú tu teda rôzne pravidlá na rozvod, e, vyživovacie povinnosť a tak ďalej, tak vlastne tu dochádza aj k duplicite e, tie pravidlá sú ustanovené v oddelených nástrojoch a preto tam je potom extra úsilie potrebné. Ehm, keďže e- e- e- legislatíva EÚ sa vzťahuje aj na medzinárodné právo súkromné, treba povedať aj to, že pri rodinnom práve sú určité výnimky, tam je potrebná napríklad jednohlasnosť. V minulosti napríklad v prípade rozvodov nebolo možné vždy dosiahnuť takúto jednohlasnosť a to je dôležité. E, čo sa týka identifikácie existujúcich e, nedostatkov alebo medzier v legislatíve, musíme sa pozrieť na uplatňovanie existujúcich nástrojov, musíme si to zanalizovať a robili sme tiež veľmi systematickú analýzu na základe všeobecných princípov medzinárodného práva súkromného, tak ako ho upravujú e, príručky e, a zmluvné právo a tak ďalej, dohovory. No a zistili sme tri takéto medzery. Jednak súčasné výsledky. Napríklad nariadenie Brusel 1. To je v zásade obmedzené len na e, obhajcu. A potom sú tam ale aj hmotné výnimky v, nie- v niektorých oblastiach. tam, kde sa uplatňujú napríklad medzinárodné dohovory. Napr- no e, v niektorých témach nebolo možné dosiahnuť kompromis. No, e, ten posledný bod je pre nás najdôležitejší. Systematické medzery, teda takéto medzery v systéme, tam sa ukázalo, že niektoré veci ešte vôbec nie sú upravené na úrovni EÚ. A e, tieto najdôležitejšie medzery sa týkajú majetkového práva, najmä teda majetkových režimov, e, zabezpečenie, to je veľmi dôležité pre medzinárodný obchod, potom um, právo agentúr, trustov, uh, eh, teda právo zastupovania a potom uh, právo korporácií. Takže potom je tam ešte procesné právo arbitrážne je upravené na, na úrovni EÚ, teda celosvetovo áno, ale nie na úrovni EÚ, čiže tam by mohla sa snáď ešte EÚ pokúsiť urobiť ďalší krok pred. No a potom ďalšia téma, ktorá sa intenzívne diskutuje, to sú kolektívne uh, žaloby, ten tzv. collective redress. No to je dôležitý právny nástroj, kde by EÚ ešte mohla dosiahnuť uh, nejaký pokrok. No a e, pri e, napríklad e, uzatváraní manželstva, tam sme zistili ešte určité nedostatky, pokiaľ ide o teda rozhodné právo a napríklad aj pri registrovaných partnerstvách a podobných inštitútoch, ktoré neexistujú vo všetkých členských štátoch, potom právo mena, najmä pre fyzické osoby, adopcia nie je upravená, Mm E, potom e, vlastne e, ochrana dospelých a status fyzických osôb. A to má veľký dopad na voľný pohyb osôb v Unii. Dôležité je, že v mnohých týchto tematických oblastiach už je tá Hakská konferencia, No a tu je samozrejme potrebná spolupráca s Hagskou konferenciou, tak ako to v minulosti eh, existovalo v oblasti alimentov. No a potom napríklad mená právnické osoby, tam Európsky súdny dvor rozhodoval, napríklad pokiaľ šlo o európske občianstvo a voľný pohyb právnických osôb ale žiadna pozornosť nebola venovaná aspektom medzinárodného práva súkromného. Takže EÚ môže to ovplyvniť, ale nikdy to nebolo kodifikované. Dôležité body na zváženie. Ak chceme zaplniť existujúce medzery alebo mať túto medzinárodné právo súkromné, e, je dôležité zistiť, kto sú vlastne tí zainteresovaní. To sú ľudia, o ktorých sme hovorili už v minulosti. To sú tí občania EÚ a právnické osoby. Ale sú to aj právnici a ďalší e, profesionáli v oblasti práva, ktorí tiež majú záujem o riadnu štruktúru e, pravidiel. No, EÚ má dosť zásadnú e, jurisdikciu, takže legislatíva EÚ by mohla byť v tejto oblasti dôležitá. A to by mohlo spôsobiť ďalšie problémy, napríklad eh, pokiaľ ide o konferenciu medzinárodného práva súkromné. Čo teda je možné? Máme dve alternatívy. Buď väčšiu harmonizáciu, aby sme zaplnili existujúce medzery, alebo by sme sa mohli pokúsiť o štrukturovanejšiu kodifikáciu legislatívnych techník, ktoré sa využijú. Avšak treba mať na pamäti, že v rodinnom práve existujú určité obmedzenia. A tam je teda väčšina tých e, medzier a tam je ale zase potrebná tá jednomyselnosť. Takže možno by sa ešte dala požiť aj tá posilnená spolupráca, e, napríklad rozhodné právo v prípade rozvodov. E, tam viem, že sa niečo riešilo v prípade Rímu 3, ale experti hovoria, že jedno riziko pri využití posilnenie spolupráce je, že sa vlastne v tej EÚ to ešte viac rozdrobí. Možno nejaká dvorýchlejstná Európa vznikne, ako sa teda v angličtine zvykne hovoriť. No a preto e, treba sa zamyslieť nad tým, či toto je žiaduce, čo, čo dosiahneme, čo chceme dosiahnuť. Čiže možno je tam nejaký ten, nejaké to posledné východisko. Ďalšia otázka, ktorá nám explicitne bola položená, bola, že či by bolo možné v nejakej oblasti v zásade dosiahnuť kodifikáciu EÚ medzinárodného práva súkromného, nejaký európsky e, kódex. No my sme sa na to zamerali s expertmi z iných e, krajín a možno by bolo užitočné mať tu nejaký jeden nástroj, aby to nebolo také fragmentované, aby tie pravidlá neboli také roztrúsené a takisto e, kodifikácia v zmysle občianského práva by mala byť systematickejšia, aby to, to právo bolo transparentnejšie, aby sa zlepšil prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí e, teda sa chcú spravodlivosti dovolať. No a potom samozrejme pre občanov. No ale potom je tu ešte ďalšia vec, e, ktorá vyvstala v našich diskusiách s ďalšími expertami a síce, že aj v rámci EÚ e, nie všetci rovnako vnímame, čo je vlastne kódex alebo kodifikácia. V krajinách e, common law, Eh, to nevnímajú rovnako eh, ako v krajinách eh, teda občanského civilného. musíme teda presne vedieť, či vlastne hovoríme o tom istom. Mm, v niektorých štátoch aj v tej, v tom, v tom, tej akademickej diskusii môže byť veľmi taká pozitívna reakcia na využívanie takýchto kódov EÚ, napríklad v Nemecku, Francúzsku. No ale nie je tomu tak v iných členských štátoch, nielen v akademickej obci, ale aj vo vláde mm, možno neprevláda taký pocit, že je to nevyhnutné, nejaký medzinárodný koncept medzinárodného práva súkromného, napríklad pokiaľ ide o uplatnenie cudzieho práva a otázky verejného poriadku. To zatiaľ sa na úrovni EÚ, práva EÚ nejak nevykryštalizovalo. No, čiže sú tu tie, tie medzery, ktoré jednoducho nie sú upravené. Takže možno toto by sme mali všetko vyriešiť, než sa začneme zamýšľať nad nejakým európskym kódexom. Čo treba mať na pamäti je, že e, je rôzne právo hmotné, napríklad čo sa týka registrovaných partnerstiev a tak ďalej. To sa často odlišuje. Čiže Eh, aj tam treba si veci ujasniť, než sa vôbec zamyslíme na nejakú kodifikáciu na úrovni EÚ. Eh, z krátkodobého dlhodobého hľadiska by sa EÚ mala sústrediť na vyplnenie tých existujúcich medzier na základe tých oblastí, ktoré sme si identifikovali, no a potom postupne eh, harmonizovať prostredníctvom viacerých nástrojov, tak ako v minulosti, avšak z dlhodobého pohľadu, možno takých 15 rokov, by sme sa mohli zamyslieť nad konsolidáciou existujúcej legislatívy, keď dosiahneme pokrok v všetkých oblastiach a tam by sa to potom možno dalo nejako uh, zhrnúť v Európskom uh, kódexe uh, medzinárodného práva súkromného. Ďakujem za pozornosť. Uh, pán Devoj, chceli ste ešte niečo doplniť? A v zásade ani nie, kolegyňa povedala všetko, čo bolo treba povedať, takže pán predseda, ďakujem. Sú otázky? Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja s touto analýzou v zásade súhlasím. Jediná otázka, ktorú si tu kladiem, keď v mnohých oblastiach budeme postupovať tou posilnenou spoluprácou, e, tak e, tá situácia možno bude ešte stiažená, pretože napríklad e, manželstvo v európskom priestore sú upravené úplne odlišne podľa toho, aká je krajina pôvodu. Čiže právna istota alebo e, jasnosť, no ja mám trošku obavy. Ja chápem, prečo E, sme sa dopracovali k takémuto mysleniu. Jednoducho niektoré veci sú v členských štátoch veľmi emocionálne. No a u niektorých členských štátov sa nedá v najbližšej budúcnosti očakávať, že ich náhodne prepadne rozum a že zrazu povedia, že dobre, nejde iba o ideologické otázky, ide o konkrétne osoby, ktoré majú konkrétne nevýhody v prípade cezhraničných e, takýchto prípadov. No ale ja mám skôr tú obavu, že v oblasti tejto posilnej spolupráce je to veľmi problematické. Myslím, že tam sa párkrát dostaneme pred súdny dvor. Ďakujem. Takže pani Tajn, zozbierame si otázky najprv. E, áno, ja Najprv teda mám otázku, či tento európsky zákonník pre medzinárodné súkromné, ako to tam vyzerá s právnym základom? Je jednoznačný alebo je rovnako sporný ako pri tom spoločnom uh, práve eh, predaja, ja to nemám teraz po ruke. No a potom tie medzery, vy ste teda spomenuli mnohé oblasti legislatívy, ktoré by boli, tak povediac, uh, Najurgentnejšie je to e, napríklad e, právo na e, meno a tak ďalej, to možno nie je až také najurgentnejšie. Možno by bolo dobre zostaviť taký nejaký zoznam naliehavých vecí. No a pokiaľ ide o tú posilnenú spoluprácu, pri harmonizácii máme veľké problémy a keď som to videla teraz pri rodinnom práve a dedičskom práve naozaj sme na mile vzdialení No a čo sa týka medzinárodného práva súkromného, tam máme ešte aj to common law. E, vždy sa snažia tak nejako odmietať to cudzie právo. Myslím, že tá posledná spolupráca funguje celkom dobre, aj keď e, ten problém je, že áno, aj ja sa stále musím pozerať, že koho sa to vlastne ktorých krajín ešte týka. No, človek by snad nepotreboval nejaký zoznam, aby e, si to mohol vždy preveriť. A Naša politická skupina tiež nemá rada túto Europe à la carte, ako sa hovorí. No ale e, pri tom nariadení o rozvodoch, myslím, že pôvodne to bolo 9, potom 13 a zrazu takmer všetky štáty sa do toho zapojili. Takže tam sa vytvorí taký nejaký, taká vlastná dynamika. Čiže možno, že... No bolo to určite viac ako 20 štátov, takže väčšina je E, v tej e, posilnenej spolupráci, no a ostatní sa na tým môžu trošku dlhšie zamýšľať. Ďakujem, pán kolega Stojanov. Ďakujem pekne. Ja mám takú krátku pripomienku. Neviem si predstaviť, že v najbližšej budúcnosti by sme mohli hovoriť o nejakom spoločnom trestnom zákonníku alebo medzinárodnom práve súkromnom. Sakrom, samozrejme, mohol by to byť náš dlhodobý cieľ, ale momentálne by sme mali ísť krok za krokom a pracovať na tých prvkoch medzinárodného práva, ktoré vyžadujú vzhľadom na cezhraničnú povahu v záujme občanov určitú úpravu. A otázka je, že čo by mali byť naše priority. A ja by som očakával odporúčania k tomu, že ktorým smerom sa uberať. Ja sa trošku obávam, že Brusel 1 nie je úplne uspokojivý pre nás, ale čo sme v nedávnej minulosti dosiahli, mm, je dôležitý krok vpred a ukazuje, že sa dokážeme aj dohodnúť. Nie je to jednoduché, ale je to možné. Takže krok za krokom, keď sa dopracujeme v blízkej budúcnosti e, k Európskej federácii, tak e, mne by sa to veľmi páčilo a potom budeme môcť hovoriť o niektorých e, harmonizácii, harmonizácii niektorých zákonov. Pán Stojanov, ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku na expertov. Nemyslíte si, že tieto oblasti práva, ktoré, EU, ktoré ste vy identifikovali ako nejaké medzery, že e, boli možno vedome vynechané z toho priestoru, čo sa v EÚ upravuje ako medzinárodné právo súkromné, z toho dôvodu, že Mm, je dosť ťažké zladiť národné legislatívy. Zoberte si napríklad legislatívu u nás. Trusty, registrované partnerstva, ďalší príklad, jednoducho neexistujú a nikdy neexistovali. No a tieto dosť citlivé veci, napríklad súvisiace s mm, rodinným právom, s dedením, mm, veľmi sťažujú e, zo, alebo či tú harmonizáciu jednej a druhej národnej legislatívy a okrem toho e, národný zákonodarca možno mal svoje vlastné predstavy e, o tom, či pre účely národnej legislatívy sa niečo uplatní alebo nie. No všetko, čo príde z Bruselu, sa môže považovať potom za určitý diktát. Potom uh, majetkové právo uh, právnických osôb, korporácií. Vy ste to zhrnuli a ja si nemyslím, že to naozaj uh, je mm, všetko v jednom. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja mám len takú malú pripomienku. Diktál z Bruselu to je pre mňa e, veľmi šudný výraz, pretože vždy sa na tom podielajú všetky vlády, keď sa o tom e, diskutuje, takže určite to taký diktát až nie je. Dobre, takže pani Kramer, nech sa páči. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ja plne súhlasím s pripomienkami, ktoré tu zazneli ohľadne e, tej uh, spolupráce, ale sú to ešte dva veci, ktoré by ste mohli povedať. Rím 3, e, na tom sa podiela 15 členských štátov a čo sa týka manželských párov v EÚ, e, je to teraz už jednoduchšie pre nich vlastne vyriešiť rozvod. No, my sme sa dopracovali k tomu záveru, že e, samozrejme treba sa vyhnúť nejakej ďalšej fragmentácii, ale to nie je jediná možnosť. Ak napríklad 9 členských štátov, alebo 15, alebo 20 sa k niečomu prihlási, tak sa to dá po- považovať za určitý pokrok. No, ja som sa pokúsila zdôrazniť e, článok 81 zmluvy, kde sa hovorí o e, neobmedzenej e, jurisdikcii, pokiaľ ide o harmonizáciu či 12 alebo 13 nariadení. Možno, že by sme mohli mať jedno veľké, kde by boli všetky tie ustanovenia, pretože jurisdikcia tu je vo všetkých týchto rôznych oblastiach. Takže nie je to len otázka právneho základu aj v rodinnom práve teda áno, je tá povinnosť jednohlasnosti. Samozrejme, pre niektoré časti je možné upraviť opt-out, ale potom tam v tom naozaj nevidím nejaký rozdiel. My sme si stanovili prioritu v našej správe, samozrejme nemohla som povedať všetko, pretože som mala veľmi krátky čas na tú prezentáciu, ale všimli sme si, že práve preto, že rodinné právo je také komplikované, že to hmotné právo je také odlišné medzi jednotlivými krajinami, tak by bolo e, asi najrozumnejšie začať s majetkovými režimami. Aj tam sú nedostatky alebo medzery. No a v čase finančnej krízy by si toto možno naozaj zaslúžilo viac pozornosti. No a čo sa týka uh, judikatúry súdneho dvora, pokiaľ ide o e, voľný pohyb osôb, kapitálu a tak ďalej, a slobody usadiť sa, tak už e, veľa bolo vyriešené, len to nie je kodifikované mm, a nie je to iba e, judikatúra. Čiže e, toto už bolo vo veľkej miere europeizované pokiaľ ide o to rodinné právo alebo právo na ochranu osobnosti, tam sú tie zákony veľmi odlišné. Mm, v niektorých krajinách sú veci, ktoré v iných krajinách neexistujú. Napríklad tie e, registrované partnerstva alebo teda zväzky osob rovnakého pohľavia. Niekde sa akceptujú všetky s tým súvisiace práva, vrátane mm, napríklad adopcie. No a nikomu nevnúcujete uh, všetky tieto veci tej druhej krajine. Ale ak e, máte to registrované partnerstvo v jednej krajine a presťahujete sa do druhej krajiny, tak tá by to snáď mohla aspoň e, uznávať, nemusí mať na to vlastnú legislatívu, ale mali by to aspoň uznávať, ak e, v zmysle legislatívy iného členského štátu EÚ bolo napríklad takéto registrované partnerstvo uzatvorené. Takže to je pre občanov EÚ dôležité, čo si tiež teda zaslúži svoju prioritu. No a E, postupne e, vlastne v tom krátkom, respektíve strednodobom horizonte naozaj môžeme postupovať iba krok za krokom. Môžeme mať veľké legislatívne plány, ale e, zdá sa, že to momentálne nie je veľmi reálne. No a napokon v niektorých oblastiach sa cieľene vylúčovali veci z e, tej spoločnej legislatívy. E, asi preto, že sa nedalo dosiahnuť nejaký kompromis No ale pred desiatimi rokmi tá situácia e, bola iná a mm, mohla sa situácia zmeniť za 10 rokov, takže e, nie je dôvod e, nemyslieť si, že teraz by sa nedalo pozrieť na to, a mm, či sa nedá dosiahnuť taký kompromis sú oblasti, kde momentálne nie je žiadna spoločná legislatíva, ale možno by bolo, možno sa dosia- do- dohodnúť. Nechceme podkopávať národnú legislatívu, chceme len vyznúť ten cezhraničný aspekt, lebo ľudia naozaj e, musia teraz zvládať právne systémy viacerých členských e, štátov. Má niekto k tomu ešte ďalšie otázky? Nie? Tak vám srdečne ďakujem za vašu štúdiu a diskusiu, ktorá bola živá. Prejdeme k bodu 22. Správa pani e, e, Lichtenberger Discharge. Takže chcem uvieť niekoľko bodov. Ten prvý, pokiaľ ide o súdny dvor, tak uh, tam nie sú nejaké nepriminálne požiadavky, ktoré nie sú ospravedlniteľné. Áno, tam je 90%, teda vlastne teraz to je 89%, treba jasne povedať, lebo v iných oblastiach sa to tiež takto hm, vyriešilo a je tu jasné, že tu vlastne ide o správny rozpočet a e, teda nejde o vonkajšie výdavky. Vidíme tiež, že je tu nevyhnutnosť na vylepšenie efektivity, pokiaľ ide o trvanie pojednávaní. To je vždy na novo téma. A samozrejme je tu zvýšenie, pokiaľ ide o trvanie, e, e, pokiaľ ide o e, žaloby a právne prostriedky, tak tam je, tam je dosť e, vysoký nárast, teda je tu priestor na vylepšenie. E, tiež tam hovorím o rozhodnutiach a rozsudkoch a bolo by dobre, keby sme tieto veci vylepšili, najmä pokiaľ ide o dokumentovanie, tam sú tiež možné úspory, lebo tie by sa nemuseli tie dokumenty vlastne e, skenovať na novo. Proste e, technológia nám e, uľahčí prácu, najmä tam, kde to sa to doteraz robí ručne. No a na záver tam uvádzam, teda iniciatíva reformy správneho poriadku a to je iniciatíva strany súdneho dvora a my to vítame. A e, teda v e, roku 2013 tam sú potrebné e, štruktúrálne úpravy a tiež vyzývame k E, tomu už dávno potrebnému vymenovaniu nových sudcov. To bola téma dávno, takže to, mm, tá distribúcia medzi jednotlivé členské štáty. Dúfam, že sa tam nájde e, riešenie čoskor. Ďakujem. Ďakujem, pani Lichtenberger. Praje si niekto prehovoriť? Nie? Tadeus preca. E, ja súhlasím s tým, čo povedala Eva pretože tieto veci, pokiaľ ide o reformu fungovania súdneho dvora, tie sú veľmi dôležité. Áno, to sa všetko odráža aj do finančných otázok, ale mm, nám je jasné, že fungovanie súdneho dvora je veľmi rozhodujúce a to má vplyv na celú Európsku úniu, takže e, toto je veľmi dôležité. Ďakujem. Lehota, aká je lehota na pozmeňovacie návrhy 20. 20. december. Dobre, prejdeme k e, zasadaniu za zatvorenými dverami, takže prosím tých, ktorí nie, nemajú oprávnenie zúčastniť sa zasadnutia za zatvorenými dverami, aby opustili miestnosť. Dve minúty prestávka na e, úsporia.